európsku demokraciu a jej základom je tento parlament. Je to základ budúcej silnejšej európskej demokracie. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen Dank, meine Damen und Herren, die Aussprache ist damit geschlossen. Dámy a páni, týmto končím tú rozprávu. Ak dovolíte, krátke oznámenie z mojej strany. Viacerí kolegovia ma na to už upozornili počas zasadnutia. Ide o, o, eh, admi- o veľvyslanectvo americkej v Bengázi, ktoré bolo predmetom útoku. Zomrelo tam viacero zamestnancov eh, tejto americkej ambasády, takže by som chcel eh, odsúdiť tento teroristický čin a vyjadriť našu sústrasť eh, orgánom Spojených štátov. Ďakujem pekne. έναρξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Milé kolegyne, milí kolegovia, začnime s hlasovaním. Máme niečo rokovaciemu poriadku, nech sa páči. Iba k tomu, čo povedal už aj predseda o tom, že naozaj chceme viedať ľútosť americkému ľudu kvôli tomuto útoku na konzulát v Bengázi, kde americký veľvyslanec bol e, zabitý a túto lútosť e, chceme vyjadriť aj e, ľuďom e, v Líbi, ktorí si nezaslúžia tú, ten hrozný imič, ktorý dostávajú kvôli takému útoku, ktorý v skutočnosti vykonalo iba pár fundamentalistov. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 10. septembra, teda tento pondelok, bolo prijaté odporúčanie výboru Agri. Neboli predložené k tomuto dokumentu žiadne výhrady počas lehoty, ktorá je na to stanovená. Takže podľa rokovacieho poriadku tieto odporúčania budú schválené s účinkom od 11. septembra a tieto potom budú zverejnené v rámci textov týkajúci sa tohto pléna. Nech sa páči, pán Relas. Um, Herr Präsident, uh, Áno, prokladcov poriadku, pán predseda. Ja by som ako predseda delegácie Európskeho parlamentu pre USA chcel vystúpiť. Máme tu aj veľvyslanca USA pri Európskej únii a vysokých zástupcov.